Pan przewodniczący. Yes, fantastic. E, wznawiam posiedzenie. Otváram zasadnutie. A zápisnica zo včerajšieho zasadnutia je k dispozícii. Má niekto nejaké námietky? Pokiaľ nie, tak máme za to, že táto zápisnica je schválená. Prvým bodom dnešného Program rokovania je hodina otázok na predsedu komisie. Chcela som privítať pána predsedu Jose Manuela Baroza na každom mesačnom stretnutí, na ktorom ukladieme otázka. Pravidla sú rovnaké ako doteraz, minúta otázka, minúta odpoveď a eventuálne ešte dodatočná, doplňujúca otázka pol minúta, keby sa niektorý e, z účastníkov na to e, rozhodol. Takže nech sa páči EPP za EPP, za EPP pán Jonanis Kasolides v mene predsedu strany. Ďakujem veľmi pekne Pán predseda, pán predseda Baroso, Baroso menom nášho predsedu, pána Doula, by som chcel položiť následovnú otázku. Skupina EPP by rada poznala váš názor na súčasné snahy, ktoré smerujú k obnoveniu priamých eh, rokovaní o, mm, osídle, o osídlovaní palestinského územia. Spojené štáty sa vzdali svojich snah presvedčiť Izrael, aby predlžil moratórium o zakladaní e, eh, osád na západnom brehu? Pravdepodobne preto, lebo tie rokovania neviedli nikam. Takže aké snahy e, bude Európska únia podnikať e, samostatne alebo v súčinnosti so štvorkou, aby tieto rokovania znova rozbehla. Vzhľadom k súčasným e, udalostiam, ako si treba vykladať zopakovanie príprav, pripravenosti Európskej únie uznať palestínsky štát vo vhodnej chvíli, a tiež ako hodnotíte humanitárnu situáciu v pásme Gazy po tom, čo Izrael, Izrael prijal v júni 2010 rozhodnutie e, smerujúce k uvoľneniu hraničných prechodov a postupnom uvoľňovaní situácie. Ďakujem veľmi pekne. You, you know, you... Pán Kasulidis, ďakujem veľmi pekne za otázku. Ako iste viete, Európska únia silne podporuje e, opätovné rozbehnutie rokovaní a Ehm, ministri zahraničia na rade eh, včera vydali stanovisko, kde eh, lutujú, že Izrael nepokračuje, alebo teda nepozastavil budovanie osa, tak ako to bolo dohnuté so Spojenými štátmi. No a eh, tu ide o to, že vytvorenie podmienok, kde by mohli existovať dva štáty, nie sú len otázkou Palestíny. Ten región alebo celé medzinárodné spoločenstvo Eh, musia v tomto prispieť a eh, tiež musia byť zohľadené záujmy Izraela. Eh, Rada pre zahraničné záležitosti sa včera zhodla na tom, že je potrebné postupovať koordinovane so Spojenými štátmi a s Catherine Ashton sa stretne minister zahraničia USA a, a EÚ podporujú mierový proces ako aj e, plnú angažovanosť v regióne. Ja sa domnievam, že štvorka bude e, obnovená a Európska únia bude spolupracovať s USA, pričom naša vysoká predstaviteľka baronka Ashton sa teší na zasadnutie Arabskej ligy tento týždeň. My musíme dať týmto rokovaniam nový, novú príležitosť, pretože E, nerobiť nič jednoducho nie je možnosť a ja som presvedčený, že spolu z sa bude nájdené východisko. Ďakujem veľmi pekne. Doplňujúca otázka. Ja by som e, chcel ešte raz položiť otázku týkajúcu sa humanitárnej situácie v pásme Gazy po otvorení e, tých uzatvorených hraníc a prípadne čo sa stalo v otázke vojaka Čila Čalida ja si myslím, že situácia v pásme gazy nie je udržateľná, je potrebná ekonomická obnova, ale žiaľ nevidíme nejakú možnosť alebo nejakú fundamentálnu zmenu politiky v pásme gazy, po ktorej EÚ za uplynulé mesiace volá. My preto presadzujeme dvojcestný prístup a ja som sa nedávno stretol s premiérom Fajadom a hovorili sme o tomto prístupe, pričom pásmo gazy treba vnímať ako veľmi dôležitý komponent palestínskeho štátu a jeho budovania. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda Šulc. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Barozo. Vo štvrtok a v piatok zasadá Európska rada. Ja by som sa vás chcel opýtať za prvé. Ste toho názoru, že zavedenie e, tých eurobondov, teda dlžobných papierov euro, na, môže prispieť k stabilizácii eura. Za druhé, či zdieľate názor pani spolkovej kancelárky Angely Merkelovej, že že eurodlhopisy nie sú potrebné a za tretie, pokiaľ ste iné, e, iného názoru ako pani Merkelová, teda ste za Eurobonds, čo sa bude diať na rade a za štvrté, vy ste predseda Euroskupiny, e, ste sú v kontakte s predsedom Euroskupiny pánom Junckerom, a či teda podporujete jeho činnosť a za piaté pre prípad, že by sa nedohodlo na eurobondoch, v akej forme vy ako komisia budete reagovať na eventuálnu nedohodu. Ďakujem. E, dlhopisy sú e, myšlienkou, ktorú komisia zvažovala už v roku 2008 a e, vydali sme vlastne dokument k 10. výročiu Európskej menovej únie. Ale um, aby sme sa pokúsili vyriešiť túto krímu, e, krízu, vytvorili sme EMSF a um, ďalšie nástroje, ale tým sme nevyčerpali ďalšie možnosti, ktoré možno nasadiť a pokiaľ to bude alternatíva rýchla, tak e, je určite schodná. Ale v tejto chvíli si musíme položiť jednoduchú otázku. Budeme môcť krízu riešiť najlepšie nástrojmi, ktoré už máme, alebo otvoríme diskusiu o otázke, v ktorej nie je žiadny konsenzus. A ako naznačuje vaša otázka, e, ten konsenzus skutočne nie je k tomu návrhu e, e, premiera Junkersa. Takže treba sa zameriavať na to, kde môžeme dosiahnuť súlad v európskej oblasti, pretože ak budeme riešiť otázky, kde sa nezhodneme, tak to asi nebude veľmi plodné. Takže e, určite by sme e, eurodlhopisy mohli zvažovať v budúcnosti, ale v tejto fáze by sme mali hľadať riešenia rýchle a rozhodné. Question, yes. Doplňujúca otázka. Vy ste mi odpovedali dip- diplomáciou vašou vám vlastnou, pán Barozo. Ja sa vás preto pýtam takto veľmi detailne, pán ministerský predseda Juncker vo svojej funkcii ako predseda Euroskupiny oznámil, že že chce iniciovať v Európskej rade pozíciu za eurobondy. Budete ho podporovať alebo sa budete, a budete sa teraz snažiť, aby sa pani Merková a pán Šarkozy pripojili k väčšine euroštátov, alebo um, poviete si, že keď sú dvaja proti, tak budeme proti aj ostatní. Dobre, ja sa nedomnievam, že v tejto chvíli existuje čo i len minimálna možnosť dosiahnuť dohodu k eurodlhopisom. Jednoducho niekoľko členských štátov vyjadrilo neochotu tento návrh akceptovať a preto si myslím, že by sme mali skôr sa snažiť o dosiahnutie čo najširšej možnej zhody v niektorom z existujúcich nástrojov. A Martin, Šur, Martin Schulz, môžem povedať veľmi úprimne jednu vec, že pre mňa táto myšlienka veľmi zaujímavá, atraktívna. Komisia e, priniesla niekoľko návrhov, dokonca aj za mojich vážených predchodcov, ale v tejto fáze skutočne nie sú podmienky na to, aby sme túto dohodu dosiahli. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Ferhovstad. Ja mám jednu otázku, pán Baroso. Vy máte právo e, iniciatívy na komisie. Vy môžete jednoducho predložiť iniciatívny návrh o euro dlhopisoch. A toto bola otázka e, Martina Šulca, ale dobre. E, dobre, nemusíme ich použiť. To nie je problém. Ja mám ale konkrétnu otázku týkajúcu sa absolutária, absolutária k roku 2009. Generálny riaditeľ pre regionálnu politiku vyhlásil, a teraz ho citujem, že 38 zo 72 programov Mm, neprinieslo dostatočné uistenie o regulérnosti transakcií, ktoré boli uhradzané v priebehu roku 2009 na základe deklarovaných mm, výdavkov. A ja sa chcem spýtať, kto takéto ubezpečenie môže poskytnúť a ďalej sa v tomto e, vyhlásení uvádza, že pre 41 ďalších programov boli, bolo zistených už v ranej fáze, predtým než došlo k nejakým úhradám, boli zistené nezrovnalosti. To je za rok 2009. Čiže moja otázka smerom na vás je, predpokladám, že mm, beriete za toto vyhlásenie politickú zodpovednosť a chcem sa spýtať, čo, ako budete konať proti týmto členským štátom. Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom k tomu, že ste, pán Ferovsta, na začiatku povedali eh, tú vec o tej iniciatíve, alebo práve iniciatívy komisie, my sme ho využili, my sme rozbehli, eh, my sme rozbehli iniciatívu komisie a spolu, spolu s Oli Renom som navrhol myšlienku eh, kolektívnych záruk, ktorá sa podobá eurodlhopisom a členské štáty jednoducho veľmi rozhodne odmietli. Takže ja si naozaj nemyslím, že teraz je možné a zmysluplné formálne prichádzať s nejakými návrhmi, pretože tá situácia je naozaj veľmi citlivá a zbytočne, zbytočne rozštiepime eurooblasť a Európsku úniu. Ale ako, ako som hovoril, e, komisia predložila návrhy, boli na stole, boli zamietnuté. Taká je realita. A mimochodom, e, k finančným výhľadom ja už som sa zaviazal, že predložíme návrh na e, teda špecificky k euro dlhopisom na europrojekty a aj keď som si vypočul už nejaké negatívne eh, názory z niektorých, niektorých členských štátov, dúfam, že eh, sa predsa len eh, dostaneme aj k tejto veci. A teraz k tej vašej otázke, ospravedlňujem sa za to zdržanie. A my samozrejme žiadame od členských štátov vyhlásenia o ubezpečení a z výnimku asi piatich naozaj sme dostali od všetkých tieto vyhlásenia ako a ten generálny riaditeľ v podstate hovoril to, že komisia, komisii sa nedarí e, získavať od členských štátov tieto vyhlásenia dostatočne skoro. Um, the next, Mr. President. Oh, yes, okay. Uh, it's um, uh, kolik, uh, Josebov. Takže ďalším rečníkom je, je pán kolega Josebov. Pán Barozo, pred rokom ste povedali, že eh, v priebehu vášho prvého mandátu GMO váš mandát prekazili a teraz eh, eh, ich chcete členské štáty znova vrátiť späť. Pred dvoma dňami sa 2 milióny európskych občanov, 1,6 milióna európskych občanov podpísali um, pred niekoľkými dňami, dokonca uh, sme tu mali návrh komisára Dáliho, právna rada a parlament. Uh, takisto poskytli negatívne stanoviska a videli ste takisto, že tu bol škandál v rámci EFSA, eh, ktorý sa týkal panelových problémov. Viete, že EFSA sama rozhodla, že vytvorí nové línie, nové smernice na usmernenie na vyhodnotenie. Ja sa vás chcem opýtať, chcete revidovať toto svoje doterajšie stanovisko a pozastaviť rozhodnutie dovtedy, kým sa tieto usmernenia EFSA neutvoria nevytvoria. My potrebujeme nové vyhodnocovanie podľa nových pravidiel. A posledná otázka, ste pripravení otvoriť novú diskusiu tak, aby sme mali nezávislý posudok. Euh, Čo sa týka tejto iniciatívy, vy viete, že doteraz euh, nemáme ešte v platnosti tento nový režim. Mm, samozrejme, sledujeme s veľkým záujmom všetky z iniciatívy občanov týkajúce sa tejto problematiky. A komisár, ktorý je príslušný, prijal predstaviteľov tejto iniciatívy, aj keď formálne takýto typ iniciatívy zatiaľ neschválil. Čo sa týka doterajšej otázky, aj naďalej budeme používať existujúcu legislatívu. Nemáme lepšiu alternatívu ako je EPSA. EPSA je agentúra, ktorá má hodnotiť a vydávať posudky a my musíme jej posudky rešpektovať. Aj naďalej budeme dodržiavať komunitárne právo e, platiace pre túto oblasť. Komisia predsa nemôže povedať, že pozastavuje uplatňovanie komunitárneho práva. Ja sám teda musím povedať, že nie som spokojný s tým, ako je riadený tento režim GMO v Európe, ale je to režim a musíme ho dodržiavať. Ešte jedna doplňujúca otázka, vaša odpoveď. Tu máme, ale boli vypracované nové usmernenia pre EFSU, oveľa prísnejšie. Ste ochotní prehlásiť, že všetky nové schváľovacie postupy, predovšetkým týkajúce sa kukurica, musí, kukurica musia byť prepracované a zrevidované podľa tých nových usmernení, ktoré sa prijali. My predsa nemôžeme dnes akceptovať posudok na základe starých pravidel a preto vám chcem uh, jednoznačne položiť túto otázku a bol by som rád, keby ste začali tú diskusiu uh, uh, už teraz, ktorá by sa mala začať až v roku 2012, pretože na tej konkrétnej smernici by sa malo mm, začať pracovať v roku 2012. Dobre, tak ako uh, je obvykle, berieme EFSU na vedomie jej návrhy a nápady že pokiaľ nám táto ponúkne nové smery, budeme ich študovať veľmi starostlivo. To vám hovorím v tomto štádiu, ale doteraz nebol e, zmenený právny režim pre geneticky modifikované organizmy, takže musíme si ešte počkať, ale my sme ochotní analyzovať všetky tieto nové usmernenia. A ďakujem, hovorí pán predseda, pán Kaminsky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán predseda, od 9. apríla eh, Gazprom a konzorcium Aspri, um, Nord Stream začal ťahať eh, ropovod. Eh, nechcem hovoriť o ekologických aspektoch celého toto podujatia, o tom sme už diskutovali, ale chcem vás upriamiť vašu pozornosť jeden fakt, že po, potrubie, ktoré je tam ukladané, tak je to v blízkosti polského prístavu Svinouštie. A je to, e, tu pracuje veľmi veľa e, Poliakov, celá, celé západné Polsko je postihnuté nezamestnanosťou a my sme ako Polsko chceli bilaterálne o tomto rokovať, že by sa využívali tieto pracovné síly, ale zdá sa nám, že tu máme e, do činenia aj s, konkurencieschopnosťou, pretože na druhej strane e, je to prístav Rostok na nemeckej strane ja by som však chcel, aby e, prístavy v Európe si mohli skutočne e, konkurovať, aby technické riešenie jednej členskej štáty neblokovali rozvoj prístavu v druhom členskom štáte. Ja som si vedomý, že sú určité výhrady, že v určitom e, v určitom bode bude obmedzený prístup alebo vstup do polských prístavov, ale podľa ubezpečenia um, z nemeckej strany, teda nemecká strana e, konzorciu Nord Stream e, udelila e, povolenie na pokladku potrubia na nemeckom území a podmienka v podstate zahrania úpravu plavebných kanálov do týchto polských, polských prístavov Mm, a tiež e, je zmyslom podmienky, že potrubie sa bude klásť pol metra pod e, dno e, morské, pod morské dno. No a alternatívou je vedenie potrubia 12 km po súši a tu vo februári tohto roku bolo udelené povolenie na no v zmysle informácií týchto nemeckých orgánov a tiež developera boli, boli vykonané všetky všetky eh, kroky na to, aby boli sprístupnené tie polské prístavy po ukončení, konštrukt, eh, po ukončení budovania. Doplňujúca otázka. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vy ste eh, viackrát hovorili o tom, že spravodlivo zvážujete, alebo spravodlivo teda hodnotíte členské štáty. Ja dúfam, že aj moja krajina sa dostane dočka spravodlivosti. Ja chcem len upozorniť na to, že ide len o údaje, ktoré poskytla nemecká strana. E, to je tá správa, o ktorú sa opierate, ale ja by som chcel, aby sa e, tu vyjadrili aj nezávislí experti. Hoci samozrejme chcem ešte raz počiarknúť, že e, dúfam, že budete spravodlivo postupovať voči všetkým členským štátom. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky, pán Kaminsky. My skutočne veľmi bedlivo sledujeme otázku projektu Nord Stream. Sme si vedomi, že je to vec citlivá z ekologického hľadiska aj z ostatných aspektov, takže určite komisia bude tejto veci venovať náležitú pozornosť. Ďakujem veľmi pekne teraz pán Lotar Bisky. Ďakujem pekne pán predseda. Pán Barozo, Na otázky pána Šulca ste reagovali v tom zmysle, že pokiaľ ide o tie eurodlhopisy, že to zrejme nebude fungovať. Predtým nám oznámili, že daň z finančných transakcií tiež nie je na nič. Ďalšie veci tiež dopadli rovnako. Už máme tri roky po finančnej kríze, po jej vypuknutí a teraz si kladiem otázku, ako to bude s tým eurovalom. Navýši sa, budú tam nejaké ďalšie opatrenia v tomto zmysle, alebo sa máme uspokojiť s tým, že pred víkendom budú vaše návrhy všetky zamietnuté. A moja otázka znie, koľko nás to bude stáť, toto váhanie, ktoré iste bude veľmi drahé. Ďakujem už ja si myslím, že musíme povedať európskym vládam nasledovne, Keď sa stretávame, a bude tam aj moja osoba, predseda Európskej komisie, už keď sa stretávame, tak hovoríme jeden s druhým a vlastne ide o trhy. Komunikujeme aj s trhmi. Takže toto sú podľa môjho názoru tie línie, ktoré je potrebné nejakým spôsobom zohľadňovať. Ja som dal naozaj e, úprimnú odpoveď na otázku pána Šulca a keď návrh o eurodlhopisoch sa nám zdá byť dobrý, tak by sme ho nemali zmietnúť zo stola, ale zatiaľ sa mi nezdá, že by tu bol konsenzus, takže ja nebudem trvať na tom, čo pre mňa je v tejto fáze evidentne otázkou, ktorá členov rady skôr rozdeľuje. Takže zamerajme sa na tie oblasti, kde sa dá dosiahnuť konsenzus, aby sme chránili eurozónu, aby sme chránili Európsku úniu. Ďakujem. Doponková otázka, ak máte záujem, nech sa páči. Pán Barozo, kratučka doponková otázka. Sú tu nejaké ďalšie nástroje, ktoré sú predmetom diskusie? Ja zrejme nie som veľmi dobre informovaný, mám taký pocit niečo je potrebné robiť, tu sme si snáď zajedno, že tie nástroje, ktoré sú v dispozícii, musia byť aj využité. Áno, my hovoríme o mnohých otázkach, o mnohých e, alternatívnych nástrojoch, ktoré sú k dispozícii. Euroskupina sa napríklad venovala rôznym možnostiam, rôznym nápadom a komisia je v kontakte so všetkými aktérmi. Ja osobne uh, som sa spájal nielen s členskými štátmi, ale aj s predstavom Európskej centrálnej banky, s výkonným riaditeľom MMF a s ďalšími dôležitými aktérmi. Ja a Oli Ren sme s nimi v kontakte. Ale neviem, či by bolo rozumné, a to už sa stalo v minulosti, oznamovať nejaké veci verejne a potom neprísť ku konkrétnym krokom. Takže mali by sme ísť skôr opačným smerom, mali by sme prísť s konečnými, skutočnými závermi, keď budeme na to pripravení. A práve preto komisia veľmi aktívne spolupracuje s členskými štátmi a s ďalšími inštitúciami aby sme čo možno najskôr mali e, naozaj komplexné riešenie. Ďakujem pekne. Pán Ferič ako ďalší, nech sa páči. Pán Baros, e, Wikileaks vyvolalo zmiešané e, pocity u ľudí. Jednak transparentnosť na jednej strane ako dobrá vec, na druhej strane škody pre e, európsku diplomáciu. Ale mňa trošku pobavilo to, čo sa uvádzalo vo Wikileaks o vašom výjazde do Ruska, že vás tam úplne ignorovali a že Rusi mali pocit, že e, ste iba nejaký veľký európsky úradník. No už pán predseda, to sme tu už hovorili na tomto fóre a neustále som vám opakoval, že, ste nie, že nie ste priamo voleným zástupcom ľudu a preto nemáte skutočnú legitimnosť. Takže to, že ste neboli zvolení, je to zrejme dôvodom, prečo nezbudí väčší rešpekt na e, globálnej scéne a celá komisia a e, celý, vlastne, celý váš aparát je takýmto spôsobom vnímaný. No už e, neviem, ako to bude s tou spoločnou líniou s e, Ruskom. E, mám pocit, že vy súhlasíte skôr s nimi, ale ja som bol zvolený týmto parlamentom v tajnej voľbe, takže zrejme si zaslúžim rešpekt tohto parlamentu, všetkých jeho poslancov. To je môj dojem a myslím si, že v Európskej únii v spolku 27 demokratických štátov, je skrátka toto dobrý spôsob voľby predsedu komisie. Iste by ste neboli za jednotný európsky štát a keďže takým nie sme, tak ten predseda Európskej únie nemôže byť priamo volený. Máme predsedu komisie, či už sa vám to páči alebo nie, mne sa to páči zrejme viac než vám, ale ja som bol zvolený týmto parlamentom a je tu aj predseda Európskej rady, ktorý bol tiež menovaný hlavami štátov a vlád. Tak toto u nás funguje a podľa mňa toto je demokratický spôsob zvládania diverzity v Európskej únii. A ak iní nerešpektujú naše inštitúcie, dúfam, že, hlavno, že aspoň um, členovia tohto parlamentu tak robiť budú. Ďakujem. Doplnková otázka, pán Ferič. No už, pán Barroso, mi sa to veľmi páčilo, to, že sa tu postavíte a že nám tu rozprávate o tom, že vás tajnou voľbou zvolili a toto vám nejako dáva demokratickú legitimnosť. No toto je naozaj veľmi veľmi bizarné a neviem, či som sa s ničím podobným už stretol vo svojom živote. Áno, komisia má jediná právo navrhovať takú legislatívu, ktorá je škodlivá pre európske hospodárstvo, ako to vidíme. Takže myslíte si, že by mohlo byť nejaké referendum v Európe, aby ľudia mohli priamo o týchto otázkach rozhodovať? Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Hovorí pán predseda, kolegovia, prosím, upokojte sa. Well, we would like to. Well, I am sorry, Mr. President Schulz. I am very sorry. We would like, Mr. President. Prepačte, pánovia, páni predsedovia, pán Ferič, pán Šulc, ak dovolíte, pokračovali by sme podľa programu. Pán Šulc, prosím vás. Sme v parlamente a pán predseda Barroso je našim hostom a teraz reaguje na otázky. No už voľby v parlamente boli otvorené, ale iste viete, že mnohí majú pocit, že najlepšie Najlepšia forma voľby je tá tajná voľba. Totalitárne systémy často neumožňujú takúto tajnú voľbu, pretože takto môžu vyvolávať tlak, eh, pokiaľ ide o slobodné rozhodnutie jednotlivých eh, voličov. Pokiaľ ide o referendum, eh, toto nie je zlučiteľné s reprezentatívnou demokraciou. Myslím, že Británia urobila najviac, pokiaľ ide o reprezentatívnu demokraciu a toto je naozaj veľmi legitímny spôsob rozhodovania, teda že v reprezentatívnej demokracii, zastupiteľskej demokracii parlament zohráva takúto úlohu. Toto je veľmi dôležitý inštitút takéto zastupiteľskej demokracie. A takéto rozhodnutie skrátka sú príjmané takýmto spôsobom. Ďakujem pekne. Teraz pán Bronz za nezradených, nech sa páči. Ďakujem. Čína má veľký nadbytok, prebytok, pokiaľ ide o obchod s Európskou úniou. A pokiaľ ide o náš nadbytok v oblasti služieb, tento nestaží na e, kompenzovanie. Ako, čím je to spôsobené? Je to spôsobené hlavne dumpingom menovým, mzdovým teda vývozné ceny činy k nám sú oveľa nižšie ako naše interné. Potom ignorovanie medzené patentového práva, takže čínske e, spoločnosti často majú profit e, z výskuma vývoja, ktoré sami nerealizovali majú obrovské rezervy, kontrolujú e, surovinové zdroje a tak ďalej. A Európska únia sa stáva e, obeťou e, takéhoto postupu Číny. Európske krajiny musia e, podľa mňa jednotlivo alebo kolektívne chrániť naše hospodárstva. Prečo komisia umožňuje E, takúto neferovú, nekalú konkurenciu zo strany e, Číny, prečo to toleruje. No už e, my by sme mali väčší úspech, keby sme to robili kolektívne. Ja som za to skôr kolektívne riešenie, nie je to individuálne. Jednotlivé členské štáty nemali dostatočne veľkú silu na to, aby nejakým spôsobom odvetne reagovali na Čínu. Ja si myslím, že kolektívne Európska únia môže byť partnerom na úrovni rovný s rovným s Čínou. Toto aj robíme. Sme za voľný obchod, ale aj za férový obchod. Takže keď sú nejaké dôkazy o dumpingu, tak vždy začíname s určitými antidumpingovými opatreniami. Aj v prípade Číny nie je to jednoduché, pretože niektoré členské štáty boli proti takýmto opatreniam, ale my sme k tomu pristúpili a za každým, keď sa stretneme s Číňanmi, tak e, hovoríme aj o právach duševného vlastníctva, o tom, že je potrebné, aby Čína dodržiavala určité základné princípy, aby sme s nimi mohli obchodovať. Takže o toto nám ide. E, chceme motivovať Číňanov, ale zároveň chceme byť e, veľmi pevní, pokiaľ ide o naše podmienky a myslím, že na tom ostatnom samite sa to jasne prejavilo. Ďakujem. Well, question, Želáte si doplnkovú otázku? Áno, pán so povedali ste, že ste za férový obchod, ale férový obchod momentálne tu nemáme. Máme tu e, neobjektívny obchod v prospech Číny. E, takže komisia bude pôsobiť na to, aby boli ostránené dotácie, aby došlo k zhodnoteniu čínskej meny a tak ďalej, a tiež tie práv duševného vlastníctva. Veď to predstavuje asi 5 čínskeho HDP. Nebolo by dobré zablokovať dovozy čínskeho tovaru vo všeobecnosti? Aby som bol jasný, my budeme mať úspech ako komisia, keď budeme mať podporu členských štátov. My na tom pracujeme, reciprocita je pre nás veľmi dôležitým princípom. To znamená, že chceme, aby trhy zostali otvorené. Podľa mňa je to v našom záujme, podľa nás je to v našom záujme. My sme najväčším vývozcom celosvetovo väčší než Čína, preto je v našom záujme, aby, naš, aby trhy boli otvorené. Ale naši partneri zároveň musia dodržiavať určité základné princípy. Pokiaľ ide o výmenné kurzy, ste viete, že Európska únia na ostatnej G20 túto otázku riešila konštruktívne spoločne. Táto otázka sa musí riešiť, pokiaľ ide o tie veľké nerovnováhy v svetovej ekonomike. Ďakujem pekne. Teraz druhá časť eh, hodiny otázok. Catch the Eye. Témou je Wikileaks, eh, cyber bezpečnosť kolega Carlos Coelho ako prvý na minútu, nech sa páči. Dobrý obrigado, Sr. prezident, Sr. prezident, da Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda komisie, ja nebudem klásť otázky týkajúce sa severoamerickej diplomácie, nebudem sa ani pýtať na silné či slabé stránky internetových sietí, ani sa nebudem pýtať uh, na pána Assange. Ja by som od vás rád počul, čo si myslíte o tých informáciách z roku 2007, pokiaľ ide o tie nelegálne prelety CIA. Chcem pochváliť váš prístup, ktorý je za každým za prešetrenie jednotlivých vecí, nie ste na, za krytie veci ako rada, takže budete teraz spolupracovať v transparentnosti s Európskym parlamentom aj na tejto otázke? Total com o Parlamento Europeu e Áno, ďakujem. Ja som sa vždy snažil o transparentnosť a spoluprácu Európskym parlamentom a aj do budúcna to tak plánujem. To je bez pochyb. Ďakujem pekne za tú pochvalu na adresu komisie a mojej osoby. Je podľa mňa veľmi dôležité, aby vzťahy parlament komisia boli veľmi transparentné a v zmysle platných pravidel. Edith Gersok. Edith Herzog. Uh, Pán predseda, ja by som uh, chcela položiť podobnú otázku. Európania uh, závislia v súčasnosti v internetovej oblasti um, navzájom a v podstate nemyslíme si, že táto závislosť je zlá, ale myslíme si, že treba zvýšiť bezpečnosť 500 eh, miliónov občanov a toto je povinnosť komisie. Teda chcem sa spýtať, aké plány máte na to, aby eh, sa bezpečnosť z, z ochranou súkromia dostali do rovnováhy? Odpoveď? Eh, niektoré z týchto vecí spadajú do pôsobnosti členských štátov, ale v rámci našej pôsobnosti sme navrhli niekoľko zlepšení. Legislatíva týkajúca sa prístupu k dokumentom, je oblasťou, kde komisárka Malmström predložila niekoľko návrhov a tie sú momentálne v tejto snemovni a rokuje sa o nich. A tiež máme na stole niekoľko návrhov týkajúcich sa bezpečnosti na internete, pretože, ako ste správne povedali, závisíme od internetu čoraz viac a hoci digitálny priestor nám ponúka slobodu, neznamená to, že sa úplne vzdáme zodpovednosti a ochrany určitých práv práva na súkromie a takisto práva na ochranu informácií a osobných údajov. Ja si myslím, že komisia predložila rozumné návrhy, ktoré sa snažia dosiahnuť e, rovnováhu a e, základným východiskom je využívať internet zodpovedne. Thank you. Um, Mr. Graham Watson. Ďakujem, pán Graham Watson. Thank you, president. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Predtým nám pán predseda komisie poskytol niekto, niekoľko odpovedí k Wikileaks a ja by som ho chcel uh, poprosiť, že to je vec, ktorú na Wikileaks ešte nemáme. Uh, vy uh, v podstate uvažujete s eurodlhopismi tak, aby sa pokrývali súčasné schodky v hospodárení vlád, ale chcem sa spýtať, či schopnosť požičiavať si, ktorá existuje vďaka dobrému riadeniu meny euro a e, vzhľadom k tomu, že bude potrebné na dobudovanie e, energetickej infraštruktúry asi 100 miliard eur ročne počas následujúcich 10-10 rokov na to, aby sme získali určitú energetickú sebestačnosť. A vzhľadom k tomu, že toto bude vec, ktorú budú musieť niesť na svojich pleciach Európske banky, nemyslíte si, že prípadné vydanie Eh, eurodlhopisov by sa malo skôr viazať eh, k investíciám do tejto energetickej infraštruktúry a nie, eh, <laughs> nie k tomu, čo vlády už teraz nezvládajú. Pán Watson, odpoveda pán Baros, ja som sem neprišiel s vami vykilikovať, ale my mm, máme v podstate, teda uvažujeme o projekte eurodlhopisov a, alebo teda dlhopisov pre infraštruktúru. Teda na to, aby sa členské štáty, teda aby sme v podstate nepokrývali e, zbytočné dlhy štátov, ale aby sme e, mohli financovať veľmi dôležité infraštruktúrne projekty, a to najmä s podporou Európskej investičnej banky, ako ste celkom správne povedali. Toto je vec, ktorá určite je aj v našich výhľadoch, aj v našom programe a v júni pripravíme konkrétny návrh, takže dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť e, konsenzus, lebo toto je jeden zo spôsobov, ako riešiť veľmi aktuálny problém. My e, máme veľmi napäté rozpočty, ale budeme potrebovať tie financie na, na skutočne celoeurópske projekty. Ďakujem veľmi pekne. Pán Sven Kikold. No, okay. uh, Mr. Uh, Romeva Iruveda. Pán Romeva Iruveda. Pán predseda, ja mám troška obavu o E, to, že e, sa klželeme po povrchu, ale najdôležitejšia otázka pri Wikileaks je ten obsah, e, to, to čo ide do hĺbky. Pretože to sú veci, ktoré napríklad u nás minister Moratinos jednoducho popieral, veci, ktoré údajne vôbec nemali existovať, ilegálne e, praktiky e, Spojených štátov. A teraz vlastne vďaka Wikileaks, vieme, Wikileaks vieme, že k tomu dochádzalo. Takže e, ja by som potreboval nejakú reakciu z vašej strany a vy by ste mali jednoducho sa vyjadriť nie k eh, spôsobu, ako sa ten, tie veci dostali von, teda k Wikileaks, ale k obsahu, ktorý sa tam, obsahen, eh, ktorý sa tam vlastne zverejnil. No a momentálne uh, Julian Assange uh, je osobou, ktorá je veľmi ohrozená. Hrozí mu naozaj veľké riziko a um, on v podstate neurobil nič nejaké veľmi zlé, jednoducho odhalil pravdu a ja si myslím, že by sme ho mali obhajiť, alebo teda obhajovať a v rámci tejto hodiny otázok odpovedí by sme vás mali požiadať o vyjadrenie k tomu obsahu. Dobre, ďakujem veľmi pekne. K, tý, k obsahu tých ehm, k, k obsahu tých informácií, ktoré boli zverejnené cez Wikileaks. Um, demokratické členské štáty, ktorými sú e, členské štáty Európskej únie, si môžu reagovať na takéto informácie samostatne. Ak dochádzalo k nejakým operáciám, z ktorých sú obviňované členské alebo teda iné, iné štáty a teda tie operácie sú považované za nelegálne, tak e, v podstate tam treba, aby členské štáty a iné štáty poskytli občanom e, skutočne pravdivé informácie. A pokiaľ ide o pána Assange, e, pokiaľ ide o tie o tie obvinenia, ktoré voči nemu boli vznesené. Tie boli vznesené Eh, v demokratickej krajine, Švédsku, pred demokratickými súdmi a eh, v systéme bežnej hm, súdnej spolupráce jednoducho tento zatýkač bol eh, reálne vykonaný v Británii. Takže to je jednoducho uplatňovanie základných princípov. Ďakujem pán Papa, Papa Nikolau. Ďakujem pán predseda. V internete práve prebieha skutočná vojna pred niekoľkými dňami. Tu boli tisícky hekerov, ktorí sa snažili atakovať rôzne, rôzne podniky, rôzne spoločnosti, ktorí chceli vymazať Wikileaks z internetu. My sme e, chceli um, ukončiť činnosť Wikileaks, Mastercard, Visa a ďalšie kreditné uh, podniky. Zistili, že mnohí uh, že, že ich takisto atakovali a mnohí užívateľe snažili dostať na tieto, na tieto stránky a tým pádom ich vyradili z prevádzky. Je to vlastne útok na práva našich občanov a občanov. Nemali by sme na európskej úrovni vytvoriť nejaké pravidlo, ta, pravidla tak, aby sme mohli po tomto a v obdobných prípadoch chrániť našich občanov. Ďakujem. No, na toto nie sme dokonale pripravení a práve preto komisia nedávno predložila určité návrhy e, na oba, obranu proti takýmto e, útokom na internete. Je to iniciatíva komisárky Malmström a teraz v podstate je na stole návrh na obra, obranu proti akýmkoľvek útokom na internete. Ale to, čo ste vyspomenuli, no, e, ministerstvo vnútra Spojených štátov popiera, že by vydalo nejaké inštrukcie PayPalu, Visa alebo Mastercard, teda týmto spoločnosťam eh, ohľadom toho, či eh, po, eh, poskytovať alebo neposkytovať služby Wikileaks, ale um, akékoľvek eh, útoky na internete proti tej či strane komisia zásadne odmieta. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Adam, Ana Gomez. E Vážený pán predseda, zverejnenie mm, diplomatických depeší na servery Wikileaks a následne aj medzinárodnými médiami e, bolo umožnené len akýmsi, akousi veľkou medzerou, veľkou dierou v systéme ochrany utajenia dokumentov Spojených štátov. No a tie dopady sa týkajú aj transatlantických informácií, teda napríklad e, e, spravodajských informácií zdieľaných Európou a USA. Robíme my niečo na to, aby k takýmto únikom nedošlo v prípade našich e, utajených informácií? Chránime tie naše informácie nejako? No, odpovedá pán predseda Barroso. V prípade USA došlo k niečom, čo sa môže stať e, pri každom bezpečnostnom systéme. Žiadny systém zabezpečenia dokumentov nie je úplne imúny proti, e, proti takémuto niečomu. Jednoducho môže vždy zlyhať človek a, jedno, a jednotlivec môže vždy urobiť niečo nelegálne. Americký systém e, jednoducho je tak rozsiahlý, že stovky tisícov ľudí majú prístup k tajným informáciám, ale fakt je ten, že systémy slobodné, demokratické, teda to je Európa aj Amerika, nemôžu nikdy e, vystupovať tak utajene ako autoritárske systémy. My sa môžeme snažiť o zlepšenie e, utajenia našich informácií, ale vždy musíme rešpektovať základné práva a slobody. A to je jednoducho rovnováha, ktorú musíme hľadať. Teda medzi týmito dvomi protipolmi, medzi týmito dvomi želateľnými stavmi. Je skrátka veľmi dôležité, aby sme si zasielali vysokocitlivé informácie, ale zároveň chceme, aby sa to dialo v súlade s princípom spravodlivej rovnováhy, alebo teda dobrej rovnováhy, tak, aby nikto nebol ohrozený tým, čo robíme. Presidente, come dimostrano le dichiarazioni degli esponenti di governi di numerosi stati, la... Pán predseda, zástupcovia najrôznejších štátov, upozornili na skutočnosť, že postup eh, proti Assange vychádza na to, že určité eh, veci sa nebudú, eh, od záležitosti nebudú môcť šíriť. Naše zastúpenia v Ríme a v Moskve sme požiadali, aby sa pokúsili v súvislosti s tým, čo sa hovorí o Berlusconim, aby, aby sa pokusili toto stopnúť, aby to ne a spôsobilo ďalšie škody. Toto sú veci, ktoré sa ešte nikdy neudiali. Toto je organizácia. Jednoducho, kto chce odkrývať takéto tienisté stránky. E, toto predsa zle, ale Wikileaks by mala pracovať ďalej. Ja by som chcela požiadať, aby komisi, aby sa komisia a som požiadať komisiu teda, aby sa za to zasadila, aby ne, neutrpel slobodná výmena informácie, informácie, aby sme chránili demokraciu. Odpoveď? Áno, ďakujem. Áno, keď sú tu nejaké obvinenia eh, z trestného hľadiska, pokiaľ ide o pána Assange, došlo k žalobe zo strany švedského súdneho systému a teraz sa tým zaoberá britské súdnictvo. Švédsko aj Veľká Británia uh, dodržiavajú zásady právneho štátu a toto je bežný postup, ktorý, je, ktorý musí prebehnúť. Ja sa k tomu nechcem vyjadrovať, pretože presne rešpektujem prezumpciu neviny a práva každého jednotlivca, takže k tomuto sa naozaj vyjadrovať nemôžem. Pokiaľ ide vaše ďalšie vyjadrenia v súvislosti s Wikileaks, ja si nemyslím, že by sa k tomu mal vyjadrovať Sú tam vyjadrenia diplomatov USA, to je ich záležitosť. Ja sa k tomu nemôžem vyjadriť. Ja môžem povedať, aké je naše stanovisko. Nie, aké je stanovisko USA, ale to európske vám môžem povedať. A to je jasné, pokiaľ ide o otázky, ktoré ste nám položili. A nemôžem teraz hovoriť o jednotlivých informáciách, ktoré prenikli na verejnosť, či už cez Wikileaks alebo inde. Pán Haci Georgiu, nech sa páči. Ďakujem. Ja si myslím, že by sme mali pri najmenšom počúvať aj odpovede. Myslím si, že ehm, tu sa vytvára dojem, ktorý nie je úplne správny, pretože takto sa európske orgány dostávajú do zlého svetla. Aj tu v tejto sále. Všetci tí, ktorí zastupujú slobodu, e, názorov, tí sú všetci preč zrazu. Toto je predsa náš e, základný názor, základná zásada, na základe ktorej pracujeme. My predsa všetci musíme e, sa postarať, aby e, sme sa zasadili za um, slobodu um, názorov. Predsa nemôžeme tu niečo obmedzovať, e, napríklad tak, ako je to na Kube. Myslím si, že my tu musíme reagovať, určite áno, a myslím si, že to musíte urobiť a zobrať do ruky ako komisia. A teraz konkrétna otázka, čo urobíte preto, aby mali občania e, e, prístup na tú webovskú stránku Wikileaks? No sloboda na vyjadrenie je nielen jedným zo Eh, základných ľudských práv, ale je to aj základ našej demokratickej spoločnosti. Zároveň je jasné, že takéto informácie, či už právnej, hospodárskej alebo súkromnej povahy, že takéto informácie eh, sú často citlivé a nemôžu byť verejne dostupné. Ochrana eh, súkromných údajov je tiež súčasťou základných práv a členské štáty majú pravidlá na ochranu údajov a toto je vo verejnom záujme a toto je naše stanovisko, pokiaľ ide o slobodu prejavu a ochranu údajov. Pokiaľ ide o tie obvinenia na adresu určitej osoby, ja nie som súd. Ja nie som súd. Komisia nemôže sa vyjadrovať k určitým obvineniam adresovaným proti určitým jednotlivcom, pretože, súda, pretože komisia nie je súd a nemá byť súdom. Takže nemôžeme hodnotiť takéto prípady. Ďakujem. Teraz pán Kelam, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda Barozo. Ja, pán predseda Barozo. Ochrana proti uh, cyber zločinom uh, na národnej úrovni táto nestačí, uh, pokiaľ ide o cezhraničné cyber aktivity. Takže ako, pán predseda, chcete lepšie koordinovať uh, tieto rôznoúrovňové národné systémy? Ako chcete zlepšiť spoluprácu s e NATO Napríklad e, bude pani Ashton e, sa zaoberať takýmito otázkami kybernetickej bezpečnosti e, v rámci politiky obrany a bezpečnosti? Potrebujete možno väčšiu mieru výskumu a vývoja na úrovni EÚ, aby sme mohli prijať určité lepšie opatrenia na kybernetické výzvy na európskej úrovni? Ďakujem. Ďakujem. Nož, toto nespadá hlavne do kompetencie Európskej komisie. Toto spadá do pravomoci pani Ashton ako vysokej predstaviteľky. Noža ona takéto kroky príjma v spolupráci s našimi hlavnými partnermi. Noža na minulom samite s predsedom Obamom sme hovorili o našej spolupráci o kybernetickej bezpečnosti. Toto je otázka, ktorá je veľmi dôležitá vo vzťahoch s NATO a s USA. My na tom pracujeme, myslíme, že sú tu naozaj vážne hrozby. Pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, niektoré naše členské štáty, zrejme aj e, ten váš, už boli predmetom kybernetických útokov a toto je veľmi vážna vec a musíme ju riešiť aj na európskej úrovni. Ale ide o otázku, kde členské štáty majú určité právomoci a rovnako ako vysoká predstaviteľka, ktorá sa snaží vytvoriť koherentný prístup k problémom problémom kybernetickej bezpečnosti a ja tieto kroky plne podporujem. Ďakujem pekne. Pán Vogan ako ďalší. You, uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. No už myslím si, že táto otázka bola veľmi verejne pertraktovaná po celej Európe a ľudí sa týka hlavne to, čo to bude znamenať do budúcna, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť na území EÚ. Ja si nemyslím, že by ľudia mali nejaké veľké obavy, pokiaľ ide o toho jednotlivca, ktorého sa to e, týka. Ja si myslím, že je dôležité, aby Európska únia si pripravila určitú stratégiu a vyzývam komisiu, aby do týchto diskusí zapojila čo najviac partnerov, nielen na úrovni členských štátov, ale aj na iných úrovniach správy veci verejných po celej Európskej únii. Kybernetická bezpečnosť je veľmi dôležitá pre miestne a regionálne samozprávy. Ďakujem. Áno, súhlasím s vami a toto je presne tá línia, na ktorej pracujeme. Prednedávnom Európska únia bola terčom kybernetických eh, útokov, konkrétne Litva a Estonsko. Ide o roky 2007 a 2008. Tisícky kybernetických útokov dochádza k ním denne proti európskym inštitúciám a verejným orgánom. Komisia nedávno reagovala na túto eh, situáciu tým, že návrhla 30. septembra návrh smernice o útokoch proti informačným systémom tým reagujeme na rámcové rozhodnutie z roku 2005. Táto smernica má zakročiť proti e, veľkorozmerným útokom e, proti Európskej únii. Takže my e, vnímame túto obavu, reagujeme na ňu. Smernica je podľa nás dobrá. Ide o penalizáciu rôznych nástrojov využívaných v kybernetickom svete. Tiež je tu povinnosť pre členské štáty reagovať na požiadavky verejného aj súkromného sektora, non-stop kontaktné miesta, e, ktoré reagujú na požiadavky a monitorovanie aktivít členského štátu, pokiaľ ide o údaje o kybernetickej bezpečnosti. Ďakujem pekne, pán Borgecio, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Odpovede k problému Julia Lesanja, ktorý je, ktorý je uvaznený. To mi prípada ako eh, umývanie si ruky Poncia Pilata. Eh, vieme, že to, čo sa mu pripisuje, tá vena, vina, tak tieto tvrdenia sú veľmi slabé. Spojené štáty eh, sa vzdalo dokonca výpovedanie, vypovedania, vôbec sa nepovedalo presne, že čo, čo od, mu čo ho obvinujú, e, zbrázili sa bankové účty a jeho firma vlastne nemá žiadnu finančnú ďalšiu podporu. Takže toto sú ďalšie štatistiky. E, toto všetko je za slobodu. On chcel e, slobodu v internete, aj my to chceme a napriek tomu, napriek problémom a obavám, ktoré vychádzajú z tejto iniciatívy, um, tu vieme, že, že sú tu isté problémy, ale chcem od pána Baroza vedieť, aké sú tie hranice, pokiaľ e, je to obraňovanie e, obraňovanie ľudských práv a slobody prejavu. E, nechceme predsa mať virtuálne Guantanamo. Pán predseda prerušuj rečníka a myslím si, že aj um, podmienky väzby je potrebné skontrolovať, pretože v Taliansku máme veľa mafie. Už môžem vám dať niekoľko informácií k tejto otázke. Samozrejme, nemôžem nejako anticipovať e, záverečné rozhodnutie. Už som spomínal, že nie som súd, takže sa k tomu nemôžem vyjadriť. No už pán Assange bol vzatý do väzby e, britskými úradmi na základe európskeho zatýkača na požiadavku švedských orgánov. Riešil to aj Interpol a práve na tomto základe bol vydaný ten európsky zatýkač. Pokiaľ ide o rámcové rozhodnutie o tomto európskom zatýkači, článok 28, osoba, ktorá bola e, vydaná na základe takéhoto zatýkača, nemá byť vydaná do tretej krajiny e, bez súhlasu príslušného orgánu členského štátu, e, ktorý túto osobu zadržal. To znamená, že pán Assange bol uväznený v Veľkej Británii. Je to na rozhodnutí britských orgánov, či ho vydajú alebo nevydajú do Švédska alebo do tretej krajiny. Toto je najobsiahlejšia informácia, ako vám môžem posnúť, pokiaľ o tie právne aspekty, ale e, nemôžem nejako anticipovať vinu či nevinu príslušného jednotlivca. Ďakujem, pani Latford, nech sa páči. Pán predseda, vy ste sa vyjadrili viackrát o tom, ako EÚ a členské štáty dodržiavajú ľudské práva a zásady právneho štátu, ale keď sme vyšetrovali e, tie aktivity CIA, e, tam sme hovorili o tom, že mnohé štáty EÚ, respektíve Európy, e, vedeli o takýchto aktivitách a podielali sa na nich. Podľa mňa vaša odpoveď na otázku pána Koja v tomto zmysle nebola uspokojivá článok 6 zmluvy nebol dodržaný a my e, vyzývame vás aj členské štáty, aby ste vyjavili pravdu o tom, čo sa stalo a aby ste, ak je to potrebné podľa článku, prijali určité sankcie za porušovanie ľudských práv. Zatiaľ tu neboli žiadne výsledky. Európska únia je pokritecká. Čo urobíte e, teraz, aby uh, politici e, z právneho hľadiska boli bratí na zodpovednosť, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv v rámci boja proti terorizmu. E, ďakujem pekne. No už Európska komisia vždy rešpektovala ľudské práva a ja zamietam akýkoľvek akúkoľvek formu kritiky. Ja odmietam tvrdenia, ktoré naznačujú, že komisia bola zapojená do nejakých pochybných krokov, ktoré sa týkajú porušenia týchto práv. To nie je pravda. Komisia je v tomto smere úplne nevinná a sme ochotní pracovať s Európskym parlamentom, aby sme dosiahli ešte väčšiu transparentnosť v týchto veciach. Um, sú isté veci, ktoré sú e, v právomoci členských štátov a tie si musia plniť svoje povinnosti, ale Európska komisia nemôže nahradiť e, členské štáty v týchto oblastiach. Na základe zmluvy sú isté povinnosti a práva a musím povedať, že komisia poskytla všetky informácie tomuto parlamentu a mimochodom a týkalo sa to práve tých vecí, ktoré ste tu spomenuli v oblasti transparentnosti. Ďakujem pekne. Teraz pán Franz Obermajer. Ďakujem, pán predseda. E, pokiaľ ide o e, informácie, ktoré boli zverejnené z Wikileaks, ide tu o tajné informácie a to je vždy veľmi nepríjemné pre všetkých e, zúčastnených. Um, isté, že platí aj to, že doposiaľ eh, neprebehol žiadny riadny právny proces, ktorý by sa týkal Wikileaks. Eh, na jednej strane tejto vojny eh, je Wikileaks, ktorý si čeli útekom, ale na druhej strane sú obhajcovia Wikileaks, ktorí ehm, bombardujú stránky Visa a Mastercard, že tieto sa priamo rútia. A teraz moja otázka. Plánuje komisia ehm, vystúpiť v prípade takýchto vojen na internete? Už ste spomenuli nejaké kroky. E, Máte už nejaké plány, konkrétnejšie z hľadiska časového plánovania aj v spolupráci s komisárkou Mastromovou. A budete tiež sa snažiť e, o to, aby sa nezverejňovali takéto informácie, ktoré môžu byť predmetom aj súdnych konaní. Plánuje komisia zasiahnuť? A pokiaľ ide o Spojené štáty americké a e, veľmi citové otázky výmeny údajov, budete plánovať rokovať aj o týchto, týchto témach, ktoré s týmto súvisia? Nož, e, predovšetkým neplánujeme žiadne kroky proti Wikileaks. Po druhé, pokiaľ ide o smernicu, my sme predložili e, túto smernicu a je na prerokovaní v Európskom parlamente. Predložili sme návrhy, ktoré sa týkajú posilnenia bezpečnosti na internete. Niektoré tieto témy e, podľa mňa e, sú lepšie, keď e, sa o nich budeme rozprávať na úrovni expertov. E, ja, prepašte, ale nie som schopný v minúte vám poskytnúť rozsahlú odpoveď, ale moji spolupracovníci sú k dispozícii, ak si želáte, poskytnú vám všetky informácie, ktoré potrebujete aj na túto tému, aj na všetky iné dôležité témy. Ale toto nie je téma, ktorá by sa týkala činnosti komisie Tomu, k tomuto došlo v Spojených štátoch. Má to síce dopad na globálny svet, na využívanie internetu. Je to dôležitá otázka. Ja nechcem podľa, zmierňovať jej dôležitosť, ale to nie je kompetencia komisie. My e, budeme spolupracovať s Európskym parlamentom, vypracujeme kompletný briefing e, opatrení, ktoré sa môžu prijať na európskej úrovni. Ďakujem pekne. Ešte posledná otázka, pán Petru Luhan. Vážený pán predseda Barroso, ja by som sa vás rád opýtal na to, čo, k čomu nedávno došlo, došlo k útokom na Vizu, Mastercard a PayPal zo strany hackerov, ktorí chceli sabotovať ekonomickú činnosť týchto firiem a spôsobiť im e, straty. Tieto útoky e, môžu viesť k problémom a tiež k úniku dôverných eh, údajov o zákazníkoch. Čo sa stalo s týmito údajmi? Sú nejakým spôsobom zraniteľné alebo nie? Sú zneužiteľné? Myslíte, že paralelne eh, s týmito útokmi hackerov by eh, mohli prebehnúť operácie, ktoré by znamenali, že hackery by sa mohli ako obohatiť na týchto mm, zásahoch? Aké druhy osobných údajov sa stratili v tomto smere a viete kto presne je zapojený do týchto operácií a viete, kto vôbec ťaha povrázkami v týchto operáciách. E, bolo by vhodné, keby aj americké a medzinárodné orgány sa na to pozreli. E, ďakujem pekne. Nemáme žiadne priame informácie o únikoch a tiež nevieme, do akej miery e, tieto údaje boli dôverného charakteru prepašte, ale o, o tom e, ja skutočne nemám žiadny prehľad. E, nemám s tým nič spoločné ja osobne. Isté, že tento prípad e, naznačuje dosť dôležité otázky, ktoré sa týkajú bezpečnosti. Niektoré problémy sú už predmetom rokovaní z minulosti už sme hovorili o iniciatívach komisie. A na druhej strane Atlantiku e, vás môžem ubezpečiť, si tiež robia obavy o tieto veci a preto by sme mali pracovať spoločne na to, aby sme zlepšili bezpečnosť na internete. Neustále musíme dodržiavať e, základné slobody, pretože sloboda prejavu je jedným z základných práv Európskej únie, ale zároveň je jasné, že ochrana údajov a ochrana súkromia je tiež jedným zo základných práv. To musíme nájsť nejakú vhodnú rovnováhu a preto sa snažíme e, zo všetkých síl, aby sme zohľadnili e, všetky tieto prvky a našli nejakú, e, nejaké riešenie. Ďakujeme pekne. Zaznelo to 21 Zaznelo tu 14 otázok, aj keď pôvodne prihlásených bolo 21 poslancov, je mi to veľmi ľúto. Postupovali sme v takom poradí, v akom sa poslanci prihlásili. Úplne presne sme sa držali tohto zoznamu a týmto sme žiaľ vyčerpali e, vyčlenený čas na hodinu otázok. Ďakujeme pekne predsedovi komisie aj všetkým zúčastneným tejto veľmi zaujímavej diskusie.